Hi, good uh, morning, everybody. Welcome to our, uh, I wanted to say last meeting of, uh, before the summer break, but... Dobré ráno, chcela by som vás privítať na, chcela som povedať, že pôvodne, že na poslednom uh, stretnutí, ale to bude zajtra. Uh, Skôr, než pristúpime k našej schôdzi, chcela by som všetkých poprosiť, aby uh, počúvali, aby si vypočuli tlmočníkov, ktorí pre vás majú odkaz. Nemôžeme dnes eh, kvôli prebiehajúcemu eh, pracovnoprávnemu sporu s administratívom Európskeho parlamentu tlmočiť dlhšie, než je oficiálne stanovený koniec schôdze. Ďakujeme za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem. Čiže prebiehajú rokovania. E, Všetci ste dostali dnešný program. Pokiaľ k nemu nemáte pripomienky, nevidím žiadne, považujeme tento program za schválený. Ako viete, to, táto schôdza sa vysiela na internete a máme aj nový bod, ktorým je uh, newsletter. Predpokladám, že budeme môcť schváliť aj zápisnice zo 4. júna, pokiaľ nie sú pripomienky, ako vidím, že nie sú, schvá- za- zápisnice sa schváľujú. Ďakujem veľmi pekne predstaviteľom rakúskeho predsedníctva, ktorí sú tu medzi nami. V prvom rade je to pani Šembrok, neviem, či som to správne vyslovila, ktorá je federálnou ministerkou pre hospodárstvo hospodárstvo a vystúpi pred našim výborom, aby predstavila program radi. Nech sa páči, pani Šembrung, hneď vám odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, e, vážená pani predsednička, vážení poslanci. Rada by som využila príležitosť, aby eh, som eh, vyslovila podporu a privítanie eh, nášmu týmu. Ďakujem pekne za podporu. Je mi veľkým potešením, že tu dnes mám možnosť byť medzi vami a diskutovať s vami. Aj sa teším na vaše otázky, na vaše e, myšlienky, námety. Aj e, včera to bola veľmi konštruktívna výmena pre mňa a pre mňa ako e, pre osobu zodpovednú aj za dianie na rade je dôležité, aby sme veci popohnali dopredu aj s komisiou a, s parlamentom. Prečo je to také dôležité? Pretože je potrebné ekonomické takú lokalitu Európa trvalo zlepšovať a za týmto účelom musíme mať zosúladenú ekonomickú politiku, ktorá sa zameria na e, silu konkurencie, schopnosti našich podnikov, pretože sú to v konečnom dôsledku práve podniky, ktoré e, vytvárajú pracovné miesta pre ľudí v Európe a za týmto účelom je e, potrebné poskytnúť určitý rámec, právny rámec, ktorý tieto podniky bude podporovať a ktorý e, umožní, aby e, naďalej udržateľne fungovali. E, čo je dôležitý bod počas nášho predsedníctva rady? priemyselná politika a síce prepojenie priemyselnej politiky s digitalizáciou. Obe tieto témy sú dôležité, takže preto aj jedným z našich mo- mod je Rethinking the Industrial Policy a najmä umelú inteligenciu a robotiku chceme podporiť. Prečo je to také dôležité? Pretože musíme vytvoriť ekonomické prostredie, v ktorom sa bude e, dobre dariť inovatívnym podnikateľským modelom a pre priemysel, pre líderské podniky, ale tiež pre start-upy. To znamená, že našou e, spoločnou úlohou je vypracovať regulačný rámec, ktorý bude zohľadňovať tieto zmenené podmienky následkom transformácie na digitálnu ekonomiku a bude aj anticipovať vývoj vývoj do budúcnosti, bude podniky e, podporovať v tomto smere. E, skutočná pridaná hodnota nariadení EÚ e, musí tu byť naozaj veľmi viditeľná a a preto rakúske predsedníctvo má túto tému na svojom programe. Ide nám o zlepšenie, o lepšiu tvorbu práva. Táto agenda už bola odštartovaná, mnohí na tom pracujete, prispievate svojim príspevkom. My v tejto agende budeme ďalej podporo, pod, pokračovať a podporovať ju. Jeden z dôležitých princípov v tejto súvislosti pre nás je aj problematika subsidiarity a síce vytvoriť rámec, aby sa e, všetko všetko e, upravovalo tam, kde e, sa to najlepšie dá, tak pre startupy, scale-upy, aj pre e, tie liderské podniky. Je našim cieľom podporiť rast a inováciu. Začína sa to už pri témach, ako je výskum, veda, podpora v oblasti digitalizácie, až po ten rámec, ktorý som spomínala, ktorý je tu potrebný. Iniciatíva na podporu inovácií a profesných kompetencií a zručností, v nej tiež budeme ďalej pokračovať. Jeden z dôležitých bodov je digitálny spoločný trh. To je problematika, ktorou sa chceme venovať, chceme ju popohnať ďalej, je pre nás veľmi dôležitá a príjme, príjmeme v tomto smere e, spoločné opatrenia aj e, s komisiou komisiou, aby sme túto digitálnu stratégiu spoločného trhu podstatne zlepšili. Uvediem tu dve e, e, iniciatívy Platform to Business and e, Public Initiation, takže to je vlastne na našej agende, aby sme sa v tomto smere dostali o krok vpred. Je dôležité, aby sme zabezpečili rovnaký manevrovací priestor pre všetkých týmto našim rámcom, našimi právnymi opatreniami, ktoré v tomto smere príjmeme, aby e, v e, podniky e, mohli pracovať za rovnakých podmienok. Teším sa na veľmi konštruktívnu výmenu názorov s vami, na otvorenú výmenu názorov a na to, že v šiestich mesiacoch nášho predsedníctva rady sa nám podarí veci popohnať vpred. Na to sme predsa tu, aby sme veci zrealizovali, takže tých 6 mesiacov využijeme čo možno najlepšie a samozrejme teším sa na dialog s vami, na vašu podporu, za ktorú sa vám už vopred chcem poďakovať. Ďakujem veľmi pekne. Najprv by som chcela dozdať slovo koordinátorom za skupiny. Nikola Danti. Pokiaľ by pán Karusio nechcel vymeniť, vystredať pána Švabsa, ale vidíme, že to je, takže nech sa páči. Ďakujem pani predsedníčka, ďakujem pani ministerke za jej dnešnú účasť a veľké nádeje vkladáme do vášho predsedníctva je to predsedníctvo eh, ani len eh, nie rok pred eh, voľbami. Bude teda dôležité predsedníctvo pre uzatvorenie mnohých legislatívnych balíčkov, ktoré máme rozpracované v našom výbore, ale aj v celom parlamente. Takže veľké nádeje vkladám do práce, do vášho politického vodcovstva, rakúskeho predsedníctva, aby sa podarilo dokončiť E, tieto mnohé legislatívne e, iniciatívy, na ktorých pracujeme práve. Chcel by som niektoré z nich e, teraz sa zdôrazniť, aby som trošku stanovila aj priority našej politickej skupiny. Poprvé balíček tovarov, dohľad nad trhom, E, táto úprava by mala zlepšiť konkurencieschopnosť európskych e, podnikov, treba zabezpečiť on, e, dohľad aj nad online svetom a zabezpečiť teda väčšiu efektívnosť a bezpečnosť pre európskych spotrebiteľov. Po druhé, vzájomné uznávanie tovarov. To je tiež veľmi dôležité. Ja dúfam, že e, sa nám podarí rýchlo postupovať vpred, aby ešte počas vášho predsedníctva sa nám podarilo e, zabezpečiť minimálne všeobecnú dohodu medzi Európskym parlamentom a radou. Ešte by som sa pozastavil pri niektorých e, ďalších dôležitých témach. Téma platformiem, Ehm, naša spravodajkňa pani Šaldemóze ehm, pochádza teraz z našej politickej skupiny. Je to veľmi dôležitá správa. Tam ide o vzťahy medzi ehm, podnikmi na platformách, potom o oblasti kybernetickej bezpečnosti. Touto témou sa hlavne zaoberá výbor ITRE, ale aj náš výbor sa vyjadruje k celej tej časti, ktorá sa týka uznávania štandardov kybernetickej bezpečnosti. Napokon, eh, pani ministerka, ja eh, dúfam, že eh, vaše predsedníctvo sa bude usilovať, aby sa prekonali ťažkosti na rade súvisiace s aktom o prístupnosti. Parlament tam naozaj veľmi jasne hlasoval. Musíme sa Eh, snažiť chrániť tých našej spoločnosti, ktorí sú eh, najoslabenejší, ľudí s handicapmi a je smutné, že menšina na rade blokuje eh, takýto návrh, ktorý by pomohol ľuďom, ktorí v našej spoločnosti bojujú s najväčšími ťažkosťami. Verím, že sa toto podarí prekonať. Parlament v tejto oblasti veľkou väčšinou tento návrh prijal. A teraz jeden politický aspekt. My sme výbor pre vnútorný trh. Vnútorný trh e, vychádza hlavne z voľného obehu. Ako Talian poviem, že máme obrovské obavy, že e, určité e, prvky týkajúce sa migračných tokov by mohli negatívne ovplyvniť voľný obeh a že by sa mali znova zavádzať e, bariéry na našich e, hraniciach. Hovorím to ako Talian, e, príslušničke Rakúske, ale nede tu len o Brenner, ide tu o celý vnútorný trh, o obmedzenie voľného pohybu. Ak by sme prišli o tento základný princíp hrozilo by, že sa tým naozaj e, ohrozí e, zásadne ďalší postup v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Andreas Schwab. Ďakujem veľmi pekne. E, ospravedlňujem sa za to, že vzhľadom na príchod pána Trumpa do Bruselu je ťažšie sa dostať aj do parlamentu. Ale chcem na nadviazať na to. Ale chcem nadviazať na to, čo už povedala pani ministerka e, v našom e, výbore vždy. To bolo tak a tak e, to aj zostalo, že sme veľmi konštruktívne pracovali a vždy sme prichádzali s konkrétnymi riešeniami nad rámec jednotlivých politických strán a pre mňa, politických skupín, a pre mňa je to tiež jedna z dobrých skúseností práce v e, Európskom parlamente. A pokiaľ ide o spoločný e, trh, už sme sa stretli na tému priemyselná politika pred vašim predsedníctvom. Chcem povedať nasledovne. Teraz máme naozaj tu ten problém, že populisti hovoria, Európa nefunguje, tak či tak je to e, zlá cesta. My tvrdíme, že Európa je to najlepšie riešenie, ktoré sa nám podarilo kedy nájsť na tomto kontinente túto Európsku úniu, ale trpíme tým a preto to dnes tak je jasne hovorím práve v oblasti spoločného trhu, že e, nie je tu vôľa a nedokážeme tak na rade, ako aj v iných inštitúciách Európskej únie e, úplne aplikovať plnú logiku spoločného trhu. A len keď to funguje, tak tento spoločný trh môže e, fungovať. Keď jeden druhému nepoľaví v niečom, tak vyhrávajú populisti. A preto hovorím, že musíme trošku sa zamyslieť nad tým a povedať si, nuž áno, spoločný trh nefunguje preto, lebo e, len nejakých 80% z neho e, funguje a potom vyhrávajú populisti, takže e, nefunguje a potom ľudia ani nerozumejú, že im prináša len výhody. A teraz k tomu, čo povedal kolega Dante, to ma privádza už na inú tému, to je skutočne veľmi závažná téma. Keď som prišiel do Európskeho parlamentu, som tu už teda trochu dlhšie než mnohí z vás a svojho času komisia predložila prvý návrh na modernizáciu celného práva. Colné právo sa nachádza na rozhraní medzi e, vnútroštátnymi nariadeniami o odvodoch, daniach a e, medzi e, spoločným trhom a voľným pohybom. Pani Gephardt, určite si spomínate, tieto návrhy boli zamrazené, pretože nikto za ne nebol. A potom sme prišli s modernizovaným colným kodexom a potom s kodexom únie. Spomínate si. A počas vašej, vašho predsedníctva už opäť je žiadosť dosť presunuto. Čiže 11 rokov som tu sedel úplne zbytočne, pokiaľ ide o colné právo a to naozaj e, veľmi ťažko vysvetliť e, občanom. A preto by som sa chcel opýtať, či e, nechcete aspoň sa snažiť v rámci vášho predsedníctva, v rámci vášho predsedníctva takejto závažnej témy sa chopiť, aby sme aspoň nasledujúci krok už mohli urobiť. To by bolo veľmi dobré, ak by sa nám to podarilo v nadchádzajúcich rokoch a my by sme vás určite aj v rámci našej politickej skupiny, ale aj ostatné z politické skupiny podporili. E, ďakujem za e, Alde, pani Hanzová. Ďakujem, pani predsednička, pani ministerka, vítam vás na našom výbore. Ďakujem vám za vaše úvodné vystúpenie. Plne súhlasím predovšetkým s tým, čo ste hovorili o lepších právnych predpisoch pre EÚ, ale takisto by som chcela zdôrazniť, že dnes máte pred sebou vyše 300 otvorených dokumentov, na ktorých na ktorých sa pracuje. A mnohé z nich eh, sú práve dokumenty, na ktorých pracuje náš výbor a tie patria medzi najzávažnejšie. Eh, čiže ak je teraz niečo v hre, tak to je budúcnosť Európskej únie. Ja pochádzam z Českej republiky, je to krajina, ktorá patrí medzi skôr euroskeptickejšie, ale je potrebné, aby sa riešili predovšetkým otázky vnútorného trhu. Vy by ste mohli prispieť k tomu, aby verejnosť začala lepšie vnímať Európsku úniu. Teraz by som sa chcela zamerať na tri dôležité dokumenty z pohľadu mojej politickej skupiny. Jedným to je balíček o tovaroch. Hovorili ste, že by sme mohli mať e, jednotný trh, keby sme dokázali kontrolovať vstup e, tovarov prichádzajúcich zvonku. Takže ja by som skôr radila, aby sa neblokoval tento vstup e, tovarov prichádzajúcich na vnútorný trh. Tento výbor predložil mnohé návrhy v tomto smere Zároveň by som chcela zdôrazniť vec, ďalšiu vec a to je uznávanie e, vnútorného trhu. To znamená, že by mala byť daná záruka, že český tovar je rovnako dobrý ako rakúsky alebo podobne. Preto si myslím, že by bolo vhodné, keby ste sa snažili tento balík predpisov čo najskôr e, doviesť do konca. Je to dôležitá legislatíva. Po druhé, to je Európsky akt o prístupnosti, o ktorej už hovoril kolega Dante. Aj v tejto súvislosti by som vás poprosila, aby ste nám povedali viac o svojej práci na tomto dokumente v nádeji, že sa podarí dosiahnuť záverečnú dohodu. Takisto by ma zaujímali vaše názory o aktualizácii pozícií členských štátov, pokiaľ ide o začlenenie verejného obstarávania do rozsahu pôsobnosti. Ako vieme, verejné obstarávanie predstavuje 20 HDP Európy a dúfam, že nechceme vylúčiť ľudí so, s postihnutím od z tohto veľkého trhu. Takisto by som chcela zdôrazniť, že ehm, dohoda o iných dokumentoch, napríklad telekomunikáciách, takisto vychádza z z toho, že by tam mala byť zahrnutá prístupnosť pre postihnuté osoby. Takže toto zatýka aj tých vecí, ktoré, o ktorých sa najnovšie rokuje. A napokon to je e, smernica o poistení motorových vozidiel. Obávam sa, že počas vášho predsedníctva sa ju nepodarí doviesť do konca, ale zaujímalo by nás, ako mienite na tejto veci pracovať v rade, pretože poistenie motorových vozidel je pochopiteľne veľmi dôležité pre našich občanov, predovšetkým pre občanov z menších členských štátov, ktorí sa často stiahujú a pracujú v zahraničí. Dúfam, že sa podarí zlepšiť prístup k poisteniu a Chcem sa vám poďakovať, pani ministerka. Želám vám veľa úspechov. Ďakujem. Pán Karas. Pani Spolková ministerka, srdečne vítam v Európskom parlamente. Medzi prioritami, ktoré si stanovuje predsedníctvo rady, ktoré všetci podporujeme, zostanú eh, okrem tých priorít, ktoré chcete eh, urýchliť, ako ten digitálny trh. Zostáva ešte stále tá sizifovská každodenná suchá práca. E, poprosil by som vás, aby e, tie e, témy, ktoré chcete ukončiť počas vášho predsedníctva, aby ste ich všetky konzultovali aj a ukončili s trhom samotným to, čo sa nám totiž podarí ukončiť počas rakúskeho predsedníctva, to e, bude znamenané ako e, úspech Európskej e, únie a dohľad nad trhom je dôležitá problematika a tiež všetky otázky, ktoré tu boli spomenuté, sú dôležité témy. Kolega Schwab, spomínal otázku colného práva. To znie veľmi technicky, ale vidíte, aká priam politická rozbuška sa za tým skrýva. E, dúfame, že počas rakúskeho predsedníctva bude zamietnutá žiadosť na ďalšie odročenie, odsunutie a že konečne sa bude dať začať pracovať. To neznamená, že sa nám to podarí ukončiť v tomto období, ale ehm, keby sa to odsunulo, tak to by bolo opäť odsúvané e, do e, nekonečna. Takže konečne treba začať pracovať s celným právom. Vidíme, dnes prichádza prezident USA na návštevu síce NATO a nie EU a o niekoľko dní sa v Helsinkách stretne s prezidentom eh, Putinom a to eh, nám eh, ukazuje a to hovorí za vaše priority následovné. Ak neurobíme zo seba nezávislejšiu úniu, ak neposilníme spoločný trh, ak v e, digitálnom svete nebudeme priekopníkom, potom e, nás iné mocenské zoskupenia priam e, zomelu a nepodarí sa nám zabezpečiť budúcnosť našich podnikov. Takže všetko, čo e, znižuje záťaže na e, spoločný trh, čo podporuje rast spoločného trhu, všetko, čo je v definíciách spoločného trhu a zohľadňuje potreby malých, stredných podnikov, všetko to treba podporiť. Máme momentálne problém s definíciou definíciami a v tých definíciách je eh, aj de facto šanca či eh, tiež eh, riziko. A poprosím vás, aby ste to rozšírenie definícií na úkor a na záťaž malých podnikov, na úkor exportujúcej, eh, exportujúcich podnikov podporili. Máme tu dočinenia s, hospodárskym, s hospodárskou súťažou veľkou. Skutočne vám chcem zaželať všetko dobré pri eh, vašich prácach, pri vašich prioritách, aby sa nám podarilo čo možno najviac tém spracovať a ukončiť. Ďakujem, Pascal a Rimon. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Srdečne vás vítam, pani spolková ministerka v našom výbore na ochranu spotrebiteľov. Povedali ste právom, že jednou z vašich priorít je digitalizácia. E, svet, e, náš svet našich detí e, zajtra bude digitálnym svetom. A, a všetky podniky sa na tento proces pripravujú a spotrebitelia e, sa zoznamujú s týmito výhodami digitálneho sveta. My, Európsky parlament, sa podieľame na vytvorení rámcových podmienok pre tento digitálny svet budúcnosti. V mnohých prejavoch som mal možnosť vypočuť si, že je to prioritná téma, že je potrebné vytvoriť rámcové podmienky pre digitalizáciu, ale potom, keď už ide o detaily, každý členský štát veľmi rýchlo dospeje k poznaniu, že všetko je síce možné, ale svoje národné mm, legislatívy neprispôsobím. Som spravodajcom eh, pri eh, eh, predaj tovarov na diaľku a záruku e, a zodpovednosť za vady pri týchto tovaroch. To je tiež jedna z vašich e, priorít a pokiaľ ide o trialóg, ide tam najmä o, o zmluvy e, s digitálnymi obsahmi a už tri roky v parlamente veľmi konkrétne a myslím si veľmi rozumne sme pracovali na tom, aby sme sa dopracovali k dobrému stanovisku parlamentu. Ale pokiaľ ide o tento môj spoločný eh, predpis. Čakáme na eh, schválenie všeobecného prístupu rady. Ak by sme tento mali k dispozícii, potom by sme aj veľmi rýchlo vedeli nájsť kompromis. Všetci mm, vieme, že teraz je na rade konečne eh, rada, aby predsedníctvo Rakúske to mohlo ako svoj úspech zaznamenať. To by totiž znamenalo, že v 28 štátoch by v tejto problematike platili rovnaké eh, právne predpisy a potom pôjde o to, ako by sme ten spoločný trh a ochranu spotrebiteľov e, mohli považovať za svoj úspech a obávam sa, že princíp subsidiarity nám v tomto prípade veľmi nepomôže. Práve naopak v tomto konkrétnom prípade, ak v digitálnom jednotnom spoločnom svete by sme naďalej pracovali 28 právnymi poriadkami, e, bol by to krok späť, nevytvorili by sme nič dobre, nič pozitívne, bol by to e, krok späť a spoločný trh by nesplňal to, čo čo spotrebitelia a podniky e, sami vlastne zažívajú na tomto trhu. A preto Mám e, otázku, respektíve prozbu na vás. Mm, e, poprosím vás, aby ste primeli radu, aby čo najskôr prijala túto tento všeobecný prístup aj kolegyňa Gebhardt a Foster, ktorí spolupracujú so mnou na tejto téme by si to veľmi želali, aby sme túto tému e, mohli zrealizovať. Bol by to úspech pre nás, pre našich spotrebiteľov, pre podniky, e, ktorým by bolo možné realizovať obchody, podnikateľskú činnosť oveľa jednoduchšie. Takže ak bude tento všeobecný prístup k dispozícii, budete mať úspech aj vy. Ďakujem. Pekne, uh, veľmi... pani Gerhardt. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Gebhardt, ešte nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ehm, ďakujem pekne za vysvetlenia. Chcela by som ehm, sa pripojiť k tomu, čo hovoril kolega Dante, keď hovorí, že jednou z najväčších vymožeností, ktoré máme v Európskej únii, je voľný pohob osôb. Voľný pohob, pohyb osôb a tovarov je tiež základom toho, že máme tento jednotný spoločný trh v Európskej únii. Jedno bez druhého fungovať nemôže a preto je toto veľký apel, apel na všetkých politikov v Európskej únii, aby skutočne pracovali na tom, aby tento veľký projekt Európa sme nezničili tým, tým, že všade zrazu opäť začneme stavať hranice. To je pravý opak toho, čo je dobrý spoločný jednotný trh a tiež digitálny jednotný trh. A to je predsa priorita rakúskeho predsedníctva. Chceme všetci, aby spoločný jednotný trh bol úspešný, ako aj kolega Páska povedal. Máme tu tému, ktorá hrozí, že skrachuje práve v oblasti tejto, tohto digitálneho spoločného trhu, pretože rada e, nedokázala e, sa dohodnúť a prijať všeobecný prístup. Ak do oktobra takéto všeobecné stanovisko k dispozícii nebude, ak ešte stále nebude jasné, čo rada e, chce vlastne robiť s tými inteligentnými sieťami, potom všetky projekty týkajú týkajúce sa digitálnych obsahov budú ohrozené, pretože bez toho to nejde. A to by nebolo dobre pre rakúske predsedníctvo, ak by v tejto oblasti e, zaznamenalo takýto neúspech v tejto oblasti, ktorá je natoľko dôležitá pre politiku. Takže e, toto by bol neúspech e, rakúskeho predsedníctva. A princíp, e, citujem, ponáhľaj sa rozumne, tu nie je skutočne na mieste. Takže poprosím vás, aby ste naozaj urobili všetko preto, aby ste túto tému posunuli dopredu, pretože v rámci digitálnych vecí nebudeme sa vedieť pohnúť e, v, dopredu, kým nebudeme vedieť, čo s inteligentnými prístrojmi e, to, že e, rada e, spomenie niečo abstraktne, slúbi, že niekedy niečo bude k dispozícii, aj pokiaľ sa týka predaja digitálnych tovarov na diaľku. už to nepostačuje a e, my sa teda mm, všetko, čo sa týka leasingu, všetko, čo sa týka nájomného v tejto digitálnej oblasti, oblasti digitálnych tovarov, keď tieto veci nie sú upravené, vznikne obrovská medzera v legislatíve legislatíve. Čiže e, z tohto dôvodu sme toho času blokovaní a e, naozaj e, vám so všetkou vážnosťou hovoríme, keď poviete, že v decembri možno sa nejaké riešenie nájde. To je príliš neskoro, nepodarí sa nám to uzavrieť a to by, to, to by bolo veľmi poľutovania hodné, najmä pre digitálny trh, ktorý ste si predsa stanovili za prioritu. Ďakujem, pán Egňo. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň, pani ministerka. Ak tomu dobre rozumiem, vidím to tak, že vaša vláda k Brexitu pristupuje veľmi rozumne, eh, čo ma teší, pretože v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch prebehne v rade veľmi veľa diskusí týkajúcich sa obchodných vzťahov s Britániou kvôli Brexitu. Je dôležité, že aby sme si uvedomili, že ide o, obrovský počet rôznych podnikov, ktoré sa budú v Európe snažiť získať prístup k britskému trhu a naopak. Takže je je potrebné, aby sme v tomto smere prijali rozumnú politiku. Dúfam, že rakúska vláda e, zaujme širší pohľad na túto vec e, v rámci rady. Je to veľmi dôležité, pretože obchod je dôležitý pre každého. Ďakujem. Ďakujem. Pani Sehnalová. Ďakujem za slovo, pani ministerka. Vítam vás tu. Ďakujem vám za prezentáciu. Okrem toho, čo ste povedali, som si pozorne prečítala váš program a chcela by som sa zmieniť o dvoch tematických okruhoch, ktoré, ktorým sa venujem v rámci nášho výboru. Vítam predovšetkým, že pracovný program vášho predsedníctva predpokladá konkrétne iniciatívy týkajúce sa snahy posilniť dôveru občanov v potravinovú politiku Európskej únie. Myslím si, že sa sem celkom dobre hodí otázka, ktorá súvisí s dôverou spotrebiteľov a to je rozdielne zloženie značkových výbor, výrobkov v rámci vnútorného trhu predložíme e, dokument, ktorý víta to, že Európska komisia predložila v rámci novej spotrebiteľskej politiky nový legislatívny návrh pre túto oblasť. Zároveň však konštatujeme, že tento návrh je potrebné spresniť. E, preto by som chcela poznať váš názor na otázku, či podľa vášho názoru prispôsobenie značkových výrobkov v závislosti od toho, kde sa predávajú, je v súlade so základnými princípmi vnútorného trhu. A druhá otázka, o ktorej už hovorili niektorí kolegovia, ako aj tieňová spravodajkynia e, sociálnych e, demokratov, tu ide o otázku prístupnosti. E, bolo by potrebné, aby sme vynaložili veľké úsilie na to, aby sa táto legislatíva skutočne dotiahla dokonca nielen pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj pre mnohé ďalšie osoby. Táto téma je skutočne veľmi dôležitá a verím, že rakúske predsedníctvo v tomto smere urobí definitívny krok. Ďakujem, pani Harpini. Ďakujem veľmi pekne, blahoželám pani ministerka k prevzatiu predsedníctva. Slovinsko, moja krajina, e, vás e, sleduje pani Grabiny. E, súhlasím s tým, čo povedala predrečnička a chcela by som podporiť pána Karasa. My pracujeme na skupine SMI a Často sa stretávame a rozprávame v rámci skupiny INTE a ak to môžem tak povedať, červeným svetlom je snaha uľahčiť medzinárodné aktivity malých a stredných podnikov a takisto ich účasť na verejnom obstarávaní. A toto je otázka, ktorá je dôležitá, treba ju vyjasniť. Ehm, ehm, počet pracovníkov, ktoré, ktorí, alebo zamestnancov, ktoré majú jednotlivé podniky, nemusia byť v súlade s definíciou, pretože napríklad môže tam byť 10-20 zamestnancov, ale napriek tomu tam môže byť vysoká fluktuácia. Tá definícia by sa mala prehodnotiť ja ako spravdajca za moju skupinu by som rád vedel, čo by ste mohli povedať k oneskoreným platbám a k ich e, dopadu pre členské štáty. Takisto e, som spravodajkyňou pre rozpočet na rok 2019 za moju skupinu. Podľa našich skúseností sa v členských štátoch aj na úrovni EÚ o tom veľa hovorí. Máme aj zákon o e, malých a stredných podnikoch, ale z praktického hľadiska sa toho veľa nedieje. Takže pokiaľ ide o rozpočet na rok 2019, ktorý ako dúfam bude prijatý zajtra, predložili sme niektoré pozmejúce návrhy. Boli by sme radi, keby sa tento rozpočet navýšil. pokiaľ ide o program podpory pre malé a stredné podniky. Všetci súhlasíme s tým, že od týchto podnikov do veľkej miery závisíme a ich percento e, na e, tvorbe HDP je dôležité. Preto by všetky predsedníctva mali mať túto vec na zreteli. Nie je možné v opačnom prípade zabezpečiť spravodlivú súťaž medzi veľkými firmami a malými a strednými podnikmi, pretože môže dôjsť k tvorbe monopolov, čo môže byť veľmi škodlivé pre malé a stredné podniky, ktoré musia často skončiť svoju prevádzku. V Rakúsku máme tohto typu podnikov veľmi veľa a bolo by potrebné, aby sa ich mení robilo viac. Ďakujem. Ďakujem. Myslím si, že všetci, čo chceli hovoriť, dostali túto možnosť. Rada by som niečo Moto eh, rakúskeho predsedníctva eh, znie Európa, ktorá chráni. To je to, čo aj občania očakávajú od Európy. A jedna téma, ktorá pod to spadá, je rast, zamestnanosť, konkurencieschopnosť. Keď to, aby sme to zrealizovali, na to potrebujeme vnútorný trh. Je dôležitý práve preto, aby sme zrealizovali tieto tri body. Vy sama ste spomenuli, že je dôležité aby sa prijali iba tie e, základy, e, zákony, ktoré majú jasnú pridanú hodnotu. To sú dôležité dve e, témy, ktoré spadajú do nášho rozsahu pôsobnosti už zazneli. Vlastne odbúravanie bariér. To je téma, ktorá leží na srdci mnohým občanom. To občania očakávajú od Európy, aby sa jasne e, vyjadrila v tejto veci. No a táto blokáda na rade, ja verím, že Rakúsko e, ju prelomí. A po druhé, pokiaľ ide o digitálny trh, e, domnieva sa, domnieva sa, že ide o mimoriadne dôležitý prvok hovoríme v parlamente, že bol dosiahnutý pokrok, ale v rade dochádza k blokade. Dva príklady. My sme tu hovorili aj o ďalších dokumentoch. Hovorili sme napríklad o tom, E, dokumente, ktorý hovorí o tom, že je potrebné e, rekonštruovať e, pridanú hodnotu pre európskych občanov. Dúfam, že rakúske predsedníctvo nám v tom všetkom pomôže. Srdečne ďakujem za vaše vstupy, vaše otázky. Mnohé z toho si vezmem so sebou. A budeme tomu venovať pozornosť. Začnem tým všeobecnejším a budem sa snažiť zohľadniť čo najväčší počet otázok v mojom vyjadrení. Ak by som niečo mala vynechať, tak je tu priestor aj pre bilaterálnu výmenu. Pani predsednička to už spomenula, Európa, ktorá chráni to je jeden, eh, jedno z mod eh, nášho predsedníctva, eh, ktoré obsahuje mnohé oblasti a do toho spadá aj konkurencieschopnosť a prosperita vďaka teda vnútornému trhu a digitalizácii slobodné poskytovanie služieb, slobod tovarov, to sme tým mali na mysli, No a otázka vonkajších hraníc, e, tej sa budú venovať iné formácie rady, ale je treba tak chrániť hranice, aby sme mohli zabezpečiť vo vnútri Európy tie slobody, ktoré sme občanom prislúbili. A e, taká je vízia Európskej únie. Budeme sa za toto silno zasadzovať. A druhú veľkú tému ste spomenuli tiež toto prepojenie medzi e, startupmi a e, malými a strednými podnikmi. Ja som e, pôsobila práve v branži informačných technológií. Veľmi dobre poznám túto oblasť tu sú naozaj veľmi úspešné v tejto oblasti malé stredné podniky. Ak malé a stredné podniky v oblasti digitalizácie, inovácií, súťažiach nebudú úspešné, tak potom aj let firmy budú na tom horšie. A situácia je e, podobná ako v Rakúsku, tak aj v iných e, členských štátoch v tejto oblasti, takže je treba tento ekosystém podporovať, ochraňovať. E, ďakujem, že ste poukázali na tieto témy, budeme sa im venovať a potom k tým jednotlivým otázkam, k jednotlivým témam téma eh, balíčka tovarov, eh, okrem iného aj teda harmonizácia, to sú dôležité témy. 28. mája Rada pre konkurencie eh, schopnosť k tomu vypracovala všeobecný prístup k téme vzájomného uznávania. Tento všeobecný prístup z nášho pohľadu je veľmi rozsiahlý a vyvážený, zlepšuje uplatňovanie zásady vzájomného uznávania a my dúfame, že dôjde e, k skorej dohode s Európskym parlamentom ešte pred koncom roka. Môžete rátať s tým, že práve v tejto e, téme budeme e, naozaj sa snažiť o rýchle tempo aj v súčinnosti s vami Chceme zabezpečiť bezpečnosť v EÚ a splňanie e, e, podmienok zo strany tovarov. Ak si želáme väčšiu harmonizáciu vo vnútri EÚ, tak tu e, je možnosť a potenciál zdôrazňovať hodnoty a pomôcť 5 miliónom podnikov v Európskej únii. Preto to budem podporovať a moji kolegovia takisto k téme Platform to Business, to je kľúčová téma. Toto je opäť e, dôležité pre malé a stredné podniky. Máme menej platformiem, ktoré e, majú veľkú e, moc na trhu momentálne. Tu máme veľmi dobré skúsenosti v Rakúsku v tejto oblasti vďaka úpravy, ktorú máme v oblasti turizmu kde sa e, tým najmenším e, firmám umožňuje ponúkať svoje e, izby na trhu. Tento, tieto pozitívne skúsenosti chceme zohľadniť. Nechceme, aby tri platformy, ktoré dominujú na trhu, naše malé a stredné podniky dominovali. Tu chceme naozaj prijať rýchle kroky a na Rade pre konkurencieschopnosť 29. a 30. novembra sa tejto téme chceme venovať. Chceme tu ostať ambiciózni. Chcela by som podporiť, e, poprosiť v tejto e, súvislosti parlament o najväčšiu možnú podporu, tak aby sme čo najskôr mohli začať s trialógmi a ak by bolo možné, radi by sme ukončili ešte pred e, európskymi voľbami túto tému. Uh, viackrát ste nadčrtli dôležitú tému Eh, toho legislatívneho návrhu k eh, prístupnosti. Počas bulharského predsedníctva sa tu cieľil značný pokrok. Našou úlohou je túto veľmi komplexnú eh, tému, ktorá sa týka mnohých oblastí, posunúť ešte ďalej, docieliť pokrok. Žiaľ, tie E, najťažšie otázky ešte nie sú objasnené. Tie, ktoré sú najrozhodnejšie, to určite máte na pamäti, keď túto tému spomínate. Najväčším problémom je rozsah pôsobnosti smernice. Je nám jasné, aká dôležitá je táto téma. Budeme to aj zohľadňovať. E, našim cieľom je postupovať tu čo najrychlejšie, aby sa nám podarilo s vami spoločne túto tému ukončiť. E, Trialog práve vidím, e, prebehol včera, ešte nepoznám výsledky. Práve preto, že ste túto tému tak často spomínali, e, budem sa s tým zaoberať, budem konzultovať príslušných kolegov intenzívne. Pokiaľ ide o colný kódex, to je ťažká téma, ktorú ste spomenuli. Je to veľká výzva, určité IT systémy sa majú zaviesť až od roku 2025 namiesto roku 2020. Komisia e, stanovila návrh v apríli, ako správne hovoríte. E, je to e, taký návrh, predtým technické práce prebiehajú ja si túto tému z tohto zasadnutia zoberiem zo sebou, budem sa jej venovať, konzultujem to s e, kolegami a budem prosiť o e, pokrok v tejto oblasti. Dôležité je, aby sme mali na pamäti e, posilňovanie Európy z hospodárskeho hľadiska a všetky vaše napady v tejto súvislosti e, si rada vezmem zo sebou ako inšpirácie. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, téma e, bezbariérovosti, e, beriem si so sebou vaše podnety, určite ich zohľadníme. Som rada, že ste upriamili moju pozornosť na to k balíčku verejného obstarávania vo všeobecnosti. Hlavným cieľom je tu e, samozrejme zlepšovanie e, efektívnosti orgánov. Tu žiadame ex, ex, ex ante hodnotenia pre veľké projekty. Teda komisia žiada o to. Uvidíme, ako e, sa tu pohneme ďalej. Rakúske predsedníctvo je naozaj ochotné podporiť e, prácu v tejto oblasti. Budeme sa to zasadzovať. K digitálnemu vnútornému trhu. To je samozrejme naša e, veľká priorita. Ste to spomenuli vo vašich e, prihláškach do diskusie. Tu by som chcela len spomenúť, že spoločne môžeme vytvoriť pridanú hodnotu pre európske hospodárstvo 415 eh, miliárd eh, eur eh, sa to týka ročne a je dôležité, aby sme tu mali integrované európske dátové hospodárstvo. Sú to dôležité body. Môžete dôverovať, že počas týchto 6 mesiacov, čo nie je dlhá doba, sa budeme snažiť o rýchly pokrok v tejto téme. Možno je tu niekto e, z Bulharska. Musím povedať, že bulharské predsedníctvo v oblasti Free Flow of Non-Personal e, Data a Single Digital Data e, Gateway docelilo veľký pokrok. Našim cieľom je pokračovať v tejto práci. Digitálne hospodárstvo z môjho pohľadu potrebuje moderné, vyvážené úpravy. To ste veľmi správne podotkli. Budeme sa za to zasadzovať ešte k téme kybernetickej bezpečnosti. Agentúra ENISA je veľmi dôležitá. Už aj na inom e, stretnutí včera e, sa mala možnosť e, sa o tom rozprávať. Treba, aby podporovala národné úsilie. Je veľmi dôležité etablovať túto organizáciu, ktorá napomáha a podporuje. Budeme sa venovať tejto e, téme, digitárny e, vnútorný e, trh. A pokiaľ ide o... Und klare Regelung aus meiner Sicht. Ziel ist der rasche Fortschritt des Verhandlungs... Predaj na diálku, trialog k digitálnemu obsahu s týmto úzko súvisí a mm, ako som pochopila z vašich úst, ja sa spojím e, s kolegami, budeme sa tým zaoberať. Na našej e, strane e, tu kooperuje viacero ministerstiev, nie ide to všetko cez mňa, ja sa teda budem informovať a pozrieme sa na toto prepojenie, takže ďakujem za to, že ste na to poukázali. New Deal for Consumers, to je mm, veľmi nová téma, ktoré cieľom je e, modernizácia úprav ochrany spotrebiteľov v Európe. Je to prirodzene veľmi dôležité e, pre nás. Ochrana spotrebiteľov a podnikov. Myslím, že tu musíme docieliť e, dobrú mieru zabezpečenia rovnakých hracích podmienok pre podniky aj spotrebiteľov som rada, že už e, od začiatku tu vedieme veľmi konstruktívne e, diskusie. Už som bola v kontakte s príslušnou komisárkou. Sme odhodlaní v tejto citlivej téme vypočuť si všetkých krajiny, parlament, komisiu. Prebieha to intenzívna výmena na jednej strane e, tu potrebujeme zjednotenie e, pre spotrebiteľov, na druhej strane musíme dosiahnuť, aby e, sme tu mali vyvážené riešenie, ktoré by bolo dobré aj pre malé a stredné podniky, pretože sa to nedotkne koncernov ale malé a stredné podniky tie závisia od e, lokálnych e, teda produktov. E, takže toto je pre mňa dôležitá priorita v tejto súvislosti. Musíme docieliť oboje, ochranu spotrebiteľov na jednej strane, na druhej však aj podporu a ochranu malých a stredných podnikov. Nemôžeme tieto nadmerne zaťažiť. Ja si myslím, že to je dôležitá úloha, veľká výzva a vopred ďakujem za vašu podporu v tejto oblasti. Na záver chcem povedať, že máte moju plnú podporu. E, tieto, e, týmito témami sa už veľa rokov e, zaoberám a veľmi mi ležia na srdci. Chcem posunúť obz, ďalej obzvlášť tému vnútorného trhu, takže sa teším na našu ďalšiu spoluprácu. Srdečne ďakujem. Thank you very much, uh, Mr. E, ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, za to, že ste zodpovedali všetky otázky. A e, aj to vaše posolstvo ku koncu je veľmi dôležité pre náš výbor, pre vnútorný trh. E, takisto e, som rada, že zdieľate naše presvedčenie o dôležitosti týchto otázok. Dúfam, že sa vám podarí takto doviesť dokonca čo najviac e, vašich projektov legislatívnych.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 So, uh, uh our... Uh, Znamená to, že môžeme pokračovať v našom programe. A ďalším bodom je informovanie o trialógu e, e, o otázke prístupnosti vidím, že Morten tu ešte stále nie je, takže začali by sme zmluvami o dodávaní digitálneho obsahu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Už Počas diskusie s pani ministerkou som spomínala, že tu máme trochu problémy aj teda s rakúskym predsedníctvom, pokiaľ ide o túto otázku, pretože vieme, že rakúska vláda tak či tak od začiatku samotného bola proti týmto dvom návrhom a z tohto dôvodu je dôležité, aby sme trochu vyvíjali tlak ako poslanci. Dnes máme ďalší ďalšie technické stretnutie, posledné pred letnou prestávkou a dúfame, že všetky technické témy sa nám podarí eh, vybaviť, vyriešiť a zostanú už len dve témy a síce jedna ako ďalej eh, s inteligentnými tovarmi a eh, označovanie eh, harmonizácie, označovanie CE. To sú veci, ktoré sa nedajú len v technických stretnutiach vyriešiť, ale je potrebné sa poradiť o nich aj v rámci trialógu. Rada doteraz sa zdráhala inteligentné tovary zahrnúť do digitálnych obsahov s odôvodnením, že to bude eh, chcieť riešiť v rámci predajov digitálnych tovarov na diálku parlament v oboch správach, správach Gepard Frost aj Arimont, tvrdí, že to nemá zmysel, pretože inteligentné tovary sú eh, digitálne tovary a teda pokiaľ ide o digitálnu časť týchto tovarov musia byť riešené v rámci digitálnych obsahov a rada to naďalej odmieta a to vytvára obrovský problém. Zároveň rada doteraz ešte neprijala všeobecné stanovisko k predaju tovarov na diaľku. E, tieto e, e, inteligentné tovary by tam mali byť pojednávané. Takže zatiaľ vôbec nevieme, čo s tým a to prirodzene blokuje všetky rokovania o digitálnych obsahoch, pretože nemôžeme akceptovať, že by sme upustili od toho, aby sa niečo natoľko dôležité celá táto oblasť digitálnych eh, obsahov začala smart home, smart car, autonómne eh, riadenie, práčky, mobily a tak ďalej. Všetky tieto veci, aby eh, tam neboli riešené a aby sme nevedeli, aká bude budúcnosť týchto tovarov. Čiže o to tu ide toto je zablokované. Dúfali sme, a istý často aj vyzeralo celkom dobre, že za bulharského predsedníctva sa nám to podarí uzavrieť. A chcem sa ešte raz výslovne poďakovať bulharskému predsedníctvu, pretože naozaj sa v tomto období urobil veľký pokrok. Ale kým rada ako taká nie je ochotná túto oblasť riešiť a upresniť, Ehm, a v parlamente nemáme ani jednu politickú skupinu, ktorá by sa pripojila k tomuto, e, k týmto snahám rady, čiže e, tie námietky parlamentu sú skutočne veľmi veľké, takže toto je ten problém, pred ktorým sme. E, počula som, že predsedníctvo rady teda chce na tejto problematike pracovať, ale eventuálne až v decembri sa počíta so všeobecným stanoviskom k predaju tovarov na diaľku, čo však znamená e, s tým časovým e, rámcom, ktorý máme pred voľbami do Európskeho parlamentu, že sa nám túto problematiku uzavrieť nepodarí, pretože vieme, že poslednú plenárku máme v apríli. Táto plenárka sa bude zaoberať Brexitom a ehm, viacročným finančným rámcom a marcové, marcová plenárka už tiež je ehm, veľmi plná, ako som počula, takže sa obávam, že tieto dva dokumenty sa nám nepodarí uzavrieť, aj keď už pracujeme v parlamente na nich viac než 4 roky a celé to e, stroskotá na nevôli členských štátov pohnúť sa v jedinom bode. Všetky ostatné body sa nám riešiť podarilo. Nož, túto situáciu považujem za veľmi zarmúcujúcu, pretože vieme, aká dôležitá je táto oblasť pre našich obyvateľov a tiež pre podniky, aby vedeli, aké pravidlá platia v tejto oblasti, ako to vyzerá s ochranou spotrebiteľa, ako to vyzerá s právami podnikov. Myslím si, že Tomuto sa musíme venovať a preto sme e, aj tento tlak vyvinuli. Ak 12. E, oktobra rada naozaj ešte e, nám nepovie, ako chce postupovať s týmito inteligentnými tovarmi, no už potom to vidím čierne, pokiaľ ide o legislatívu v tomto smere. Ďakujem. Dúfajme, že rada to posunie ďalej. A ďalej, pokiaľ ide eh, o elektronické, európske elektronické komunikácie, máme tu svoju našu spravodajkyňu. E, ďakujem, môžem e, povedať dobrú správu. Podarilo sa nám zabezpečiť veľmi dobré výsledky, vyvážený, vyváženú dohodu a e, môžeme teda povedať, že tento výsledok je prospešný tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky. V krátkosti by som chcela predstaviť výsledky trialógu. Prvý prvok, ktorý ste si zrejme všimli, sa týka cien e, komunikácií vo vnútri Únii, tak pokiaľ ide o hovory ako aj SMS-ky. To znamená, že od budúceho roka môžu tieto hovory stať, stať maximálne 19 centov plus DPH, e, SMS-ky 6 centov plus DPH za jednu správu. Myslím si, že to je veľmi dôležité víťazstvo a vynikajúci výsledok pre spotrebiteľov. Roaming by teda mal byť prvým z dvoch pilierov a druhým by malo, mali byť e, e, spravodlivé e, sadzby za dlhodobé, za, za hovory na diálku. Ďakujeme a myslíme si, že vďaka úsiliu parlamentu budú nadhodnotené ceny minulosťou. Okrem toho sa e, dosiahlo veľa aj v iných oblastiach. Čo skoro budú mať všetci európsky občania prístup k cenovo dostupnému e, širokopásmovému internetu. To znamená, že nikto nebude e, považovaný za druhotriedného občana len za to, že žije niekde na vidieku alebo patrí medzi nízkoprímové skupiny skupiny obyvateľstva. V členských štátoch tie ceny musia byť e, dostupné, to znamená, že štáty to musia zabezpečiť buď e, prostredníctvom sociálnych tarifov alebo priamej podpory pre občanov. Po druhé, e, prijali sme dôraznejšie opatrenia pre osoby so zdravotným postihnutím. E, prístupnosť sa v súčasnosti stala niečím, čo je nárokovateľné a je súčasťou hlavného prúdu. E, v kombinácii s Európskym aktom o prístupnosti, o ktorom bude zrejme Martin hovoriť o chvíľku, je to veľmi významný e, úspech pre občanov so zdravotným postihnutím. Mandát IMCO bol posilnený pokiaľ ide o inovácie, podporujúce občanov. Ide o zniženie administratívnej záťaže. Dohodli sme sa, že smernica musí priniesť právnu istotu pre firmy, ktoré podnikajú v cezhraničnom meradle a zároveň budeme chrániť startupy a inovácie. S malými výnimkami zabezpečíme, aby táto smernica nenarušala telekomunikačné služby. Po štvrté, dosiahli sme požiadavky na mobilné verejné systémy varovania v celej Európe. Je to e, číslo 112. Tento systém zabezpečí, aby ste dostali správu na svojom mobile v prípade, že dôjde k núdzovej situácii s cieľom eh, chrániť a zachraňovať životy. Ehm, to znamená, že tie čísla, ktoré sa používali od druhej svetovej vojny, sa skončili. Ďalej tu ide o ochranu spotrebiteľov. Spotrebitelia eh, sa predovšetkým stiažujú na situáciu pri výmene e, poskytovateľa internetovej služby. Spotrebitelia budú mať možnosť e, na deň voľna, aby sa mohla nainštalovať táto služba. To znamená, že už nebudú musieť spotrebitelia čakať celé týždne a pokiaľ sa tak stane, zaslúžia si kompenzáciu. Je tu aj mnoho ďalších vecí. Samozrejme, tá smernica má 118 článkov, čo znamená, že jej obsah je veľmi bohatý. Ja som chcela poukázať iba na niektoré z týchto prvkov. Ako som povedala, podarilo sa nám dosiahnuť dobrú dohodu, vyváženú dohodu a myslím si, že spotrebitelia by mali byť spokojní a výbor by mal byť hrdý na tento výsledok. E, podporu prejavila široká väčšina a s dôverou sa pozerám na hlasovanie na plenárnom rokovaní v októbri. Ďakujem všetkým a chcela by som sa poďakovať predovšetkom Lambertovi, pán Nenisterejovi a ďalším, ktorí veľmi výrazne prispeli k tejto dohode. Chcela by som sa osobne, osobitne poďakovať aj sekretariatu, ktorý zohral veľmi užitočnú úlohu počas rokovaní. Ďakujem a teším sa na hlasovanie na plenárke. Ďakujem, ďakujem aj za vynaložené úsilie. A teraz si vypočujeme informácie o trialógu z včerajšieho večera o prístupnosti. Ďakujem. Minule sme oznámili eh, smutnú správu o štvrt piatom eh, trialogu a o zrušenom eh, piatom trialogu, čo znamenalo eh, veľmi zlú správu pre rokovania počas bulharského predsedníctva. Teraz som rád, že vás môžem informovať, že sme znova na dobrej ceste počas rakúskeho predsedníctva a všetky strany vyjadrili nádej že, a presvedčenie, že budú schopné priviesť tento e, trialóg do ďalšieho štádia. E, takisto včerajšie stretnutie ukázalo, že rakúske predsedníctvo je pripravené čo najskôr e, pracovať na tejto problematike ale no, ne, Rakúsky veľvyslanec nás včera uistil, že e, e, získa čo najskôr aktualizovaný mandát, aby sa mohol zapojiť do týchto rokovaní. E, hovorili sme o troch technických otázkach, o predbežných kompromisoch, o konkrétnych definíciách, o otázke pracovných skupín Hovorili sme o tom, že táto pracovná skupina by mala byť zostavená čo najskôr a členské štáty by tam mali svojich zastupcov, či mali vymenovať tie zúčastnené strany a napokon Rada a parlament by mali zaujať rovnaký prístup a mali by predísť e, sporom. E, parlament e, musí e, takisto e, pracovať na tom, aby mali občania možnosť e, v vyjadriť alebo predložiť svoje sťažnosti. V celku možno povedať, že ten včerajší trialóg priniesol úspešný výsledok. Ďalší sa bude konať 2. oktobra, tretí 8. oktobra a dúfam, že dovtedy sa vyriešia mnohé otázky. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, Morten, za túto aktuálnu informáciu a želám veľa úspechov pri pokračovaní trialógu. Ďalšia informácia sa bude týkať najnovšej situácie v oblasti voľného pohybu, voľného toku údajov. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že sa v rekordnom čase podarilo eh, završiť prvú etapu tohto procesu. E, trvalo to 5 dní a skutočne ďakujem všetkým tieňovým správodajcom, sekretariátu, právnym poradcom. Tá tímová práca bola skvelá a dúfam, že e, všetky vaše obavy a názory boli zohľadnené. Myslím si, že ten výsledok bol dobrý a že sa nám podarí dosiahnuť dobrý výsledok aj na rade. E, podarilo sa sa nám e, e, spresniť rozsah pôsobnosti E, pokiaľ ide o stanovenie tejto piatej slobody na jednotnom trhu, ktorá je v absolútnom súlade s ostatnými slobodami a umožní to e, riešiť aj také veci, ako je dohoda o, slobod- o voľnom obchode s Kanadou a s Čínou. Je to výsledok nášho spoločného úsilia. Podarilo sa nám ponechať e, výnimku e, týkajúcu sa e, zmluvy. Takisto sme umožnili respektíve zabezpečili, aby, štátne, aby členské štáty nemohli nejakým spôsobom stanovať podmienky, ktoré idú nad rámec tejto dohody my v podstate vnášame prvok bezpečnosti verejnosti do rozsahu pôsobnosti a pokiaľ ide o verejné obstarávanie alebo verejný spôsob uskladňovania a spracovania údajov, pokiaľ to môžu členské štáty urobiť, tak um, mali by štátne aj miestne orgány uh, donútiť, aby uh, to urobili, ale pokiaľ je potrebné to robiť uh, v, medzištátnom meradle, je potrebné rešpektovať pravidla voľného trhu. Osobné údaje musia zostať v jurisdikcii GDPR zmiešané datové súbory to je niečo, čo nie je možné regulovať v budúcnosti. Dali sme si osobitne záležať na tom, že toto nariadenie sa nejako nedotýka GDPR, ale pokiaľ toto nariadenie nadobudne platnosť, skrátili sme to obdobie na 4 roky a e, snažili sme sa zabezpečiť, aby toto nariadenie bolo jednoznačné a zabezpečilo právnu istotu. Takisto e, chceme, aby kompetentné orgány v jednotlivých štátoch umožnili kompetentným orgánom v iných štátoch prístup k údajom, pokiaľ je to potrebné napríklad na daňové alebo iné účely. Takisto e, sme prijali e, isté sankcie v prípade porušenia. Samozrejme, tieto možno uplatňovať iba v prípade prísnych e, kontrol a členské štáty ich nesmú zneužívať. Pokiaľ ide o etické kódexy, tieto, na týchto sme takisto pracovali. Sme v celku veľmi spokojní s výsledkom. Dúfame, že zajtra výbor prejaví silnú podporu v hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne a ďalšia aktualizácia sa týka pravidiel, pokiaľ ide o dostupnosť hnojivých produktov na jednotnom trhu. Vidím, že spravodajca práve prichádza a len čo sa usadí, mu odovzdám slovo. Vážená pani predsedajúca, Vážení kolegovia, Tretí a štvrtý trialóg e, o hnojivých výrobkoch sa konal 19. júna. Bolo to e, po druhom trialógu, ktorý prebehol v apríli. E, medzičasom sa konalo veľa stretnutí, vrátanie technických stretnutí, ktoré priniesli istý pokrok, za ktorý by som sa chcel kolegom poďakovať. Nie je žiadnym tajomstvom, že ja som si želal, aby sme to všetko dotiahli do konca už počas bulharského predsedníctva, čo sa však e, nepodarilo. Keby sme a nebol dosiahnutý pokrok ani vo výbore Envy. Nechcem e, niekoho obviňovať, ale chcel by som e, zdôrazniť, že je potrebné, aby sme postupovali Spoločne v opačnom prípade eh, sa veci spomalujú. Eh, je to dokument, ktorý má okolo 600 strán, 3000 riadkov, 4 stĺpce a na 40 stranách bolo 200 riadkov a to bolo všetko, na čom mal pracovať výbor Envy. Je potrebné, aby sme my k tým záverom dospeli e, čo najskôr. Ja dúfam, že počas letnej prestávky sa podarí e, prácu na e, tejto, na, na tomto dokumente posunúť oveľa ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Pani Charanzova. Ďakujem. Ja by som chcela dodať len toľko, že my sme požiadali, aby bol e, tento dokument posunutý na koordinátorov, pretože, do, pretože došlo k porušeniu e, našho rokovacieho poriadku. Ďakujem, Dita. Sme takisto zvedaví, aký bude výsledok. Ďakujem veľmi pekne, čo znamená, že zostáva nám len posúdenie kompromisných pozmaňujúcich návrhov k e, dokumentu, ktorý sa týka hodnotenia zdravotníckých technológií a s tým súvisiacich smerníc. Ehm, e, e, chcela by som dať slovo poradcom z EPP. Neviem, či pán Puzo je tu, alebo či prichádza. Takže musíme si počkať. Okay, so, uh, concerning our next agenda... Uh, pokiaľ ide o ďalší bod nášho programu, pán Buzo žiaľ musel odísť kvôli naliehavým uh, úlohám, odišiel do eh, Bukurešti, čiže musíme hovoriť o kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Dita Charanzová je jedno z uh, tieňových správodajcov, takže by som jej chcela odovzdať slovo. Ďakujem. Ja nemám veľmi čo dodať. My za ALDE súhlasíme s kompromismi a zároveň dúfam, že my ako celý výbor um, E, zaujmeme e, podobný prístup. Myslíme si stále, že e, zdravotnícke pomocky by nemali byť zaradené do rozsahu pôsobnosti a myslíme si, že by sa mal uplatňovať dobrovoľný prístup. Bude potrebné, aby sme dosiahli jednotný názor medzi členskými štátmi, tak aby sme mohli tento návrh prijať do konca volebného obdobia. Ďakujem, Dita, za tieto informácie. Som veľmi rada, že skupina ALDE sleduje toto stretnutie, ale vidíme, že tu máme prítomného zástupcu za skupinu ALDE. Ďakujeme za to. Znamená to, že eh, nebudeme pokračovať s príspevkou Amy Meldek, ona príde neskôr, ale namiesto toho dáme slovo pánovi Jasenkovi Selimovičovi, ktorý bude hovoriť o všeobecnom rozpočte Európskej únie na eh, rok 2019. Eh, Pán e, Selimovič, prepačte. Zdá sa, že Katarína Štáler Katarína Štáler nahradila pána Buzoja, rovnako ako Dita, čiže dávam slovo Kataríne Šlahere, ktorá bude hovoriť e, namiesto pána Buzoja. Uh, Ďakujem, všetko sa to deje veľmi rýchlo. Uh, um, uh, Kirsten Kirsten sa ospravedlňuje, uh, je na delegácii v Norimbergu, kde si prehliada európske projekty Chcela by zdôrazniť eh, pár bodov. SND silne podporuje eh, harmonizovaný eh, prístup, kde ide o stanoviska členských štátov, pokiaľ ide o HTA Potrebujeme tu mať lepší systém, transparentnejší eh, dôvery, eh, ktorý by prinášal eh, prínosy pre pacientov. SND tiež víta široký koncenzus. Koordinačná skupina bude rozhodovať dvojtretinovou väčšinou. Treba zabezpečiť, aby bol potrebný väčší počet členských štátov na príjmanie rozhodnutí E, takisto ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, ostatným kolegom za ich e, prínosy. Takže pán Selimovič, rada teraz rozdám slovo vám, aby ste sa mohli vyjadriť ku všeobecnému e, rozpočtu na rok 2019. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Budem sa snažiť o stručnosť, ale myslím si, že je to dôležitá téma. Chcela, eh, chcel by som poďakovať všetkým kolegom za ich eh, vynikajúce príspevky. Obohatili návrh je to určite veľmi silné posolstvo pre výbor eh, pre eh, rozpočet, eh, kde hovoríme, že oblasti, ktoré spadajú pod pôsobnosť nášho výboru, si zasluhujú dostatočné financovanie. Navrhujem, aby sme hlasovali za každý podmiňovací návrh. Oddelne pokiaľ ide o rozpočtové pozmeňovacie návrhy, mojou líniou bolo, že úspory by tiež e, sa mali nájsť. To je dosť dôležité v týchto dňoch aj v oblastiach vnútorného trhu. E, vo výbore AFKO som pracoval e, dlho, aj v iných výboroch a na IMKU. Každá téma, ktorá prichádzala, hovorila o zvyšovaní rozpočtu. Zároveň všetci vieme, že musíme e, pristúpiť k určitým kráteniam, takže ja som sledoval túto líniu aj teda téma na AFKu, ktorá sa zaoberá budúcnosťou financií EÚ. Uvedomujeme si, že e, nebudeme môcť financovať e, všetko to isté, čo financujeme teraz. A potom trváme na všetkých týchto oblastiach, kde treba navýšenie Eh, takže potrebujeme reformu spôsobu financovania našej únie, eh, venujeme sme tomu, čo to znamená, takže zastanovil som tu určite priority, pokiaľ ide o to, ktoré eh, rozpočtové odporúčania by som uprednostňoval. Kozme, Eh, aerolínia, neferové postupy, prístupnosť eh, na web a eh, podobne patria k tým, ktoré si zasluhujú navýšenie. Celková kvalita pozmeňovacích návrhov je veľmi dobrá, ale musíme si stanoviť určité priority. Je to nutné. Dúfam, že výbor môj prístup podporí. Zajtra sa bude hlasovať a ja chcem ešte raz poďakovať všetkým spoluspravodajcom za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem ja vám, pán Selimovič, a ako deňového spravodajcu za EPP máme. Pani Tún, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu prácu a prípravu vašej línie. E, len pár pozmeňovacích návrhov by som chcela spomenúť, e, ktoré považujem za odvlášť dôležité. Prvým je pozmeňovací návrh 19 Nadniesla som otázku eh, informačných asistenčných nástrojov pre vnútorný trh, ktoré potrebujú podporu aj eh, z finančného hľadiska. To považujem za extrémne dôležité. Potrebujeme lepšie povedomie spotrebiteľov a eh, musíme ehm, tomu venovať viac práce a viac financií. Preto rozpočtové pozmeňovacie návrhy v tejto súvislosti sme tiež predostreli v pozmeňovacom návrhu 20 a 21 Navrhla som, aby dodatočné, e, e, že dodatočné zdroje môžu byť potrebné na to, aby sme správne implementovali niektoré e, legislatívne akty, ako napríklad je na digitálna brána, ktorá sa má príjmať budúci mesiac, alebo naradenie o geoblockingu, ktoré bolo pred pár mesiacmi prijaté a, nám musí ísť o to, aby sa správne implementovali. dúfam, že hlasovanie zajtra dopadne dobre, že tam bude viac e, kolegov prítomných než teraz. E, aby sme tu mali naozaj silnú e, zamknutú pozíciu za náš výbor. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Rúža a za SND pani Grapiny. Ďakujem pekne. Ja tiež dúfam, že e, zajtra budeme mať dobré hlasovanie. Aj my sme predstavili pozmejúce návrhy. Spolupráca bola vynikajúca. Ďakujem e, pánovi spravodajcovi. Napriek tomu ma prekvapuje, že e, pán spravodajca doteraz nepodporil návrhy, ktoré som predostrela, napríklad pozmeňovací návrh 4 je známe, že tu dochádza k zložitým situáciám, e, pokiaľ ide spotrebiteľov. E, títo nie sú dostatočne chránení pred e, veľkou mocou veľkých platformiem, takže dúfam, že bude podporený môj príslušný podmenovací návrh. Ďalej je tu pozmeňujúci návrh 11. Tu tiež nerozumiem, prečo návrh nedostal podporu pána spravodajcu. Tu navrhujeme etickú hospodárskú súťaž na trhu. Ja si myslím, že to je to, čo nám zatiaľ chýba. Dúfam, že ostatné politické skupiny tento návrh podporia. Tiež som sformulovala pozmaňovacie návrhy k rozpočtovým eh, oddielom. Spomínala som to aj na stretnutí s rakúskym predsedníctvom. Potrebujeme podporu malých a stredných podnikov. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Dúfam, že predsa len sa môjim pozorňujúcim návrhom bude zajtra na hlasovaní e, e, dáriť. Ja si myslím, že táto e, správa môže prispieť k zlepšeniu financovania malých a stredných podnikov aj e, k zabezpečeniu e, ochrany spotrebiteľov a teda, že to bude vyváženie medzi týmito dvoma e, záujmami. Pokiaľ ide o tie rozpočtové linky môžu ohroziť konkurencieschopnosť, pokiaľ zajtra nepovolíme pre toto dratočné finančné prostriedky. Tiež si myslím, že je dôležité viesť informačné kampane Ehm, pokiaľ ide o dodržiavanie e, práv e, spotrebiteľov, ide o rozpočtovú e, linku 30401. Verím, že zajtra ehm, hlasovanie dopadne pozitívne. Ďakujem, slovo má teraz pán Selimovič. Ďakujem, e, pani e, predsednička. Súhlasím so všetkým, čo tu zaznelo. Nemám žiadne e, pripomienky k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré navrhli kolegovia. Súhlasím s tým, že ide o dôležité témy, ktoré musíme podporiť, ale zároveň je tu niečo za tým. Potrebujeme stanoviť priority, pretože nám v Európskej únii chýbajú prostriedky a nemôžeme e, v tejto situácii toho tak veľa žiadať, takže e, sa od nás vyžaduje, aby sme si stanovili priority a e, ja som v tejto súvislosti urobil návrh, verím v podporu výboru v, tej, v tejto oblasti. Je to ale zložité, pretože ja naozaj súhlasím so všetkým, čo sa navrhlo. Myslím, že to sú dôležité veci a dúfam, že v budúcnosti e, budú e, prostriedky, do, dokonca e, viac prostriedkov, ktoré by sme mohli do tý, týmto oblastiam prisúdiť. Dobre, ďakujem. Zajtra budeme na túto tému hlasovať. To znamená, že môžeme prejsť k ďalšej téme, kde je našim spravodajcom pán Selimovič. Ide o predlženie e, bežného používania e, určitých e, techník v súvislosti s celým kódexom. A ja by som teraz dal slovo, dala slovo pánovi spravodajcovi, aby sa vyjadril. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť eh, predstaviť eh, tento návrh kolegom. Už sme mali možnosť eh, v minulosti diskutovať na túto tému na výbore. Tú všeobecnú líniu, myslím, všetci poznajú, ale začnem na úvod tým, že je mm, polutovanie hodné, že takýto elektronický systém sa nebude môcť dokončiť do roku 2020 tak ako sa to hovorí v článkoch Unijného celného kódexu. E, takéto systémy musia dobre fungovať, preto treba zabezpečiť, aby sa práca implementovala tak efektívne, e, ako je možné. Preto som sa rozhodol podporiť návrh komisie o predlženie lehoty o 5 rokov e, do roku 2025. Ja naozaj dúfam, že to bude môcť byť pre vás všetkých akceptovateľné. Je naozaj zabezpečiť e, právnu istotu pre občanov, firmy a všetky strany, ktoré by sa stretli s ťažkostami, keby niektoré z tých elektronických systémov neboli implementované e, v čas. Zároveň e, chcem zabezpečiť, aby sa už ďalej lehota e, neposúvala. Do roku 2025 by colné orgány e, sa mali opírať už len o elektronické prostriedky a dokumenty vo svojej práci preto považujem za dôležité, aby my, tvorcovia politik, sme boli plne zainvolovaní do tohto procesu tak, aby sa dodržala lehota 2025. Preto eh, v mojom návrhu správy navrhujem, aby komisia eh, eh, vykazovala správy parlamentu každý rok, informovala nás o výzvach, ktoré stoja v ceste doplneniu, vytvoreniu tejto siete ďakujem e, za spoluprácu kolegom, teším sa na našu spoluprácu s nevými spravodajcami. Ďakujem, slovo má teraz pán Šváb, tieňový spravodajca. Ďakujem pani predsedníčka. V prvom rade ďakujem kolegovi Selimovičovi za jeho vynikajúcu e, prácu a predloženie e, tejto témy. Myslím si, že si zvolil veľmi pragmatický prístup a za to aj e, toho e, hovorí. Ale chcel by som poukázať e, na to, že um, ako, uh, poslanci nebudeme môcť príjmať zákony, stiahovať ich, potom tie isté zákony príjmať a potom, keď uh, majú vstúpiť do platnosti, um, povedať, že sa to oddiali od nejakých 5-6 rokov. Preto ma teší, že kolega Selimovič uh, žiada e, jasné e, lehoty na realizáciu, ale musím povedať, e, že pre mňa je naozaj veľmi ťažké akceptovať rok 2025 celkom úprimné, pre, prečo by to malo klapnúť vtedy. Už to malo fungovať v roku 2011. Preto si myslím, že tu musíme zaujať oveľa jasnejšiu pozíciu a vysvetlenia, prečo e, to nefunguje, už nechcem počúvať. Buď to funguje, alebo nám členské štáty majú povedať, e, e, prečo sú neschopné príjmať tie spoločné rozhodnutia. Keď to urobia, tak tú tému môžeme pochovať. Bolo by to lacnejšie aj pre daňových poplatníkov Takže nechcem, aby to znelo ako kritika e, pána spravodajcu, nechápme to nesprávne, ale ja by som si e, to Ja si myslím, že rok 2025 nie je akceptovateľný, pretože členské štáty, ktoré teraz dostanú toto predloženie, tie už neurobili nič do dnešného dňa, preto aj už ani neverím, že sa to zmení do roku 2025. Preto je potrebné, aby sme si e, v kľude znova sadli. Nemal by som problém s predložením lehoty na dva roky. Hm, takže prechodné obdobie do rokov 2022, ale je pre mňa veľmi ťažké e, túto tému odsunúť do budúceho alebo ešte e, do toho ďalšieho e, volebného obdobia. Ak tak, tak sa o tom musí diskutovať v budúcom volebnom období a musí sa tam zabezpečiť aj implementácia. Ak nie, tak musíme požiadať členské štáty, aby sa toho úplne vzdali alebo aby sme urobili nový návrh a ja dúfam, že preto napokon získame aj väčšinu. Ďakujem veľmi pekne e, za toto vystúpenie. Pochopila som to tak, že komisia tu teraz nie je prítomná. Chcete sa vyjadriť, pán Selimovič? Ďakujem pekne, pani predsednička. Súhlasím s tým, čo povedal kolega Šváb. Je to e, vážna e, záležitosť. Členské štáty nerealizujú to, čo prislúbili. E, dôvod, prečo navrhujeme 2025, je, e, aby sme im poskytli dostatočný e, čas, aby už nemali ďalšie výhovorky, že to nestihajú. Keď im dáme kratšiu lehotu, tak sa opäť vrátia s tým, že to bol príliš krátky čas a opäť sa tu ocitneme v tejto istej situácii. Ja súhlasím, ide tu o závažnú kritiku určitých členských štátov, ktoré jednoducho si nestoja za svojimi sľubmi. Ehm, preto som chcel navrhnúť rok 2025 a povedať, že komisia nám má referovať o pokroku každý rok. Ale súhlasím úplne s kolegom Alexandrom Švábom, že sa už nemôžeme dostať opäť do tejto istej situácie, Takže e, všetko to, čo tu zaznelo, zohľadním a e, Ďakujem pekne. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 6. september 12.00. Takže uvidíme, čo bude dovtedy predložené. To znamená, že tento bod programu môžeme uzavrieť niekto z koordinátorov z EPP vie, či pani Mejdel je na ceste. Dobre. Pán Šváb nahrádza Evu Mejdel, takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu stanovenie podmienok a postupu, na základe ktorých môže komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí. A slovo dostáva priamo pán Šváb, ktorý eh, nahrádza pani spravodajkyňu Mejdel. Ďakujem pekne, pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia. Skutočne pani Mejdel dnes žiaľ nemôže e, prísť. Prosí o spravedlnenie, ale e, pracovala na tomto dokumente s veľkým entuziasmom na tomto e, nástroji upravujúcom jednotný trh a tiež sa pokúsil veľmi entuziasticky riešiť aj myšlienku, že komisia e, niekedy e, musí preskúmať slabé stránky nástrojov jednotného trhu, ale e, zistila, že voči takejto snahe a zámeru legislatívnemu je veľký odpor nielen na strane komisie, ale aj na strane samotných podnikov. Z jej pohľadu v tejto súvislosti vyvstáva celý rad odôvodnených obav a tieto sa snaží zodpovedať v tomto dokumente. Celý rad e, nezodpovedaných otázok nám tu však ešte e, zostal, ktorý sa e, kolegyňa Meidel snaží riešiť. Tento problém môžeme vyriešiť len tak, že si budeme musieť zvoliť iný právny zákon základ. Ak členské štáty budú tak dogmaticky e, pôsobiť proti tomuto návrhu, zostáva e, otázka, či e, článok 114 je tým správnym právnym základom. To nie je odklonenie sa od politickej zodpovednosti za Európu mm. Pani Medel navrhuje právny základ na základe e, článku 43 alebo 37 a to je jediné e, účelné riešenie, pretože ak rada z dogmatických dôvodov blokuje tento návrh, nech nesie aj zodpovednosť. Neprinesie nám to nič, keď zdanlivými riešeniami sa snažíme e, nejaké kompetencie získať pre parlament, keď to následne nebude fungovať. Takže preto pani Medel navrhuje, aby právny základ pre tento nástroj bol zmenený. To je myšlienka na zváženie, na ktorej sa musíme e, dohodnúť, ale mám taký dojem, že e, všetky politické skupiny s tým vedia súhlasiť. A zostane aj otázka otvorená, čo s tým urobí rada a tiež otázka, ako e, v, na jednotnom trhu môžeme nájsť tie sektory, kde ich účastníci sa nehlásia pravidelne, komisie neinformujú, pretože na toto zatiaľ nie je žiaden nástroj, žiadna príslušná kompetencia a sektorové informácie sú na to veľmi dôležitým, zaujímavým nástrojom. Nie všetko, čo sa zozbiera v sektorovom dotazníku, sa dá hneď aj e, využiť, ale je možné to analyzovať a treba samozrejme rozdeľovať medzi analýzou a závermi. Ja e, som e, tiež eh, mm, nebol proti tomuto návrhu od samotného začiatku, ale prišiel som s niekoľkými pozmeňovacími návrhmi. Eh, hlasovať by sa malo zajtra, ale je tu návrh na zmenu právneho základu a následkom by bolo, že rada by sa musela ešte raz zaoberať týmto materiálom. Takže si myslím, že pani Medel urobila skutočne výborný eh, dokument, prišla so závermi, nebolo to ale dostačujúce, postačujúce pre komisiu, takže preto musíme zajtra postupovať tak, ako navrhujeme odhlasovať to. Ďakujem pekne. Pani Grapini je za SAD správodajkyňa, takže jej dávam slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. K tejto e, téme som viedla veľa rokovaní e, tu vo výbore s Európskou komisiou, s inými zúčastnenými stranami. Bola to, bol to od začiatku kontroverzný návrh a je mi ľúto, že tu dnes komisia nie je prítomná. Komisia sa nepostarala o to, aby návrh vychádzal z bezpečného právneho základu. A je mi ľúto, že teraz je potrebné Ehm, že teraz sa musíme vlastne vzdať, rozlučiť s týmto návrhom. Aha, komisia eh, je eh, údajne tu. Dobre, ja som od začiatku jasne prezentovala svoj návrh. Nebol to právny základ, ktorý by bol bezpečný. Možno tie zámery v komisii boli dobré, ale eh, veľmi veľký dopad to má na subsidiaritu a pomernosť. A na druhej strane by to zaviedlo prílišnú mieru subjektivity, ako napríklad um, sa budú vyberať podniky, ktoré sa musia hlásiť bez toho, aby nejaké národné orgány boli zapojené. Pre malé a stredné podniky by to bola veľká záťaž. Vážim si návrhy pani spravodajkyne. Aj počas stretnutia s ňou sme sa snažili dopracovať sa k, k riešeniu. Myslím si, že zajtra e, tú možnosť, ktorú sme navrhli my v SAD, e, odhlasujeme, pretože právne služby parlamentu jednoznačne konštatovali, že návrh komisie nemá um, právny, právny základ a preto by som e, návrh kolegyne Nikoli a ostatných e, nechala odhlasovať, že e, tento dokument bude vyňatý z e, rozhodnutia parlamentu. Návrh pani správodajkyne e, tu je tiež, má podporu ostatných politických skupín. V našej politickej skupine dnes večer ešte o ňom budeme diskutovať diskutovať a uvidíme, ako sa e, zachováme. Myslíme si, a teda osobne si myslím, že návrh komisie Eh, ohľadne nariadenia, eh, ktoré upraví povinnosti pre e, podnikateľov na predkladanie údajov, poskytovanie informácií je príliš nejasný. Chápem zámer komisie mať lepší dohľad na, nad trhom. Viem, že tým, tým východným bodom bol e, e, bol Volkswagen, ale mm, chápte prosím, že že sú aj národné orgány, ktoré môže komisia vyzvať, aby zaslali údaje a komisia môže dokonca začať konanie pre porušenie. Myslím si, že návrh SAD vzhľadom na stanovisko právneho odboru parlamentu je správny v tejto etape, v ktorej sa teraz nachádzame. Ďakujem kolegovi Daltonovi. Ďakujem, hovorím v mene pána Sulíka. Chceli by sme sa poďakovať spravodajkyni za jej prácu. Myslí si pán Sulík, že tento návrh by viedol k skepticizmu a je to opodstatnené. Sú tam nejaké e, nedostatky týkajúce sa e, štatistik, e, podporuje geografickú distribúciu Pán Sulík e, sa domnieva, e, že už máme e, nástroje pre spoločnosti, ako napríklad rôzne verejné dotazníky, štúdie a spoločnosti majú povinnosť v každom členskom štáte poskytovať menovanému údaju určité údaje Komisia e, odmietla e, do, teraz od e, podnikov mnoho sťažností mm, na začatie konania o porušení. Pán Sulík sa prihovára za menej právomoci, ktoré by eh, mali eh, byť dané EÚ. Mohlo by to byť eh, riešené efektívnejšie. Okrem toho sú tu ešte obavy z úniku informácií pri poskytovaní týchto údajov od podnikov a množstvo informácií záležalo by od zváženia komisie a nie od zváženia podnikov, ktorých sa to týka. Tieto údaje by mohli byť použité proti podnikom. Tento návrh E, tiež neustanovuje e, e, postupy, ako poskytnúť informácie, aj keď je preukázané porušenie pravidiel. Otázka navrhovaných sankcií trestov. To je tiež vec, ktorá pána Sulika trápi. Mohlo by to viesť k tomu, že by sa určité praktiky v EU Eh, odstránili. Tento nástroj SMIS eh, eh, je príkladom regulácie a všetky nevýhody jeho sú ale zjavné. Bolo by to prekážka pre obchody, rozba pre, pre podnikanie, pre jednotlivé obchodné modely. Domnievame sa, že je to e, zlý právny e, základ, a teda e, právne útvary sa domnievajú, že to zlý právny základ a pán Sulík ich v tomto podporuje. Ďakujem pekne a za Alde ešte pán Selimovič. Ďakujem pani, pani, pani predsednička, ja by som začal tým, že sa chcem poďakovať pani Majdel za to, že odviedla kus dobrej práce pri vypracovaní tohto návrhu aj výbor, aj koordinátori. A vidíme teda, že mm, to je naozaj veľmi komplikovaná situácia. Bolo aj komplikované na tom e, pracovať. Myslím si, že od začiatku sme v Aldeu robili všetko, čo bolo v našich silách na v, e, e, teda v rámci e, toho, aby sme urobili, čo je možné a venovali sme tomu aj veľa času, ehm, ale je tu naozaj veľa nevýhod, ktoré treba zavážiť, poskytovať informácie a vyžadovať si informácie takéhoto typu od takmer e, e, e, každého, nie len preto, že možno nejaká spoločnosť by bola podozrivá z niečoho, ale aj preto, že niekto iný si možno myslí, že tá spoločnosť je z niečoho podozrivá. Čiže to vlastne je mm, ako keby akýsi trest. Takže mm, mám s týmto návrhom závažné e, problémy, e, nemá to správny e, právny základ. Európska únia by mala mať ale takúto legislatívu. Ten právny základ, ktorý sa tu navrhuje, je ďalším problémom a to, ako sa to rieši, to je vlastne tá jediná možná cesta. My sme za odmietnutie tohto na návrhu mal by byť odmietnutý tento eh, návrh, ak by eh, to eh, neprešlo. My budeme za to, aby sa prijal právny názor, teda odbor, mm, názor právneho odboru, že tam nie je správny právny základ. Áno, všetko, čo komisia robí, si vážime, ale toto je naozaj návrh, ktorý nie je možné v nejakom prípade podporiť. Ďakujem pekne a teraz by som rada dala slovo zástupcom Európskej komisie, ktorí sú tu prítomní. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vrátim sa ešte k tomu právnemu e, základu. To je, ten, e, to je tá základná e, problematika Všetko sa tomuto právnemu rámcu podriaduje. My e, sme presvedčení... My ako komisár sme presvedčení, že tento návrh by mal byť podriadený e, e, právnemu základu. Myslíme si, že článok 114 zmluvy nemôže byť z tohto návrhu vylúčený. Dúfame, že cieľ a obsah tohto návrhu nariadenia je úplne jasný. To znamená, že cieľom nariadenia je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom veľmi konkrétnych a cielených informácií a ich zhromažďovania. Čiže Smith to nie je všeobecný nástroj na zhromažďovanie e, informácií. Tu je totiž článok 337 primeraným, primeraným e, právnym základom, ale ide tu o fungovanie vnútorného trhu, článok 114. E, môžeme poskytnúť viacero príkladov od verejného obstarávania cez geoblokovanie až po e, regulácie, ktoré sú potrebné na to, aby sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu, aby sa vyriešili konkrétne problémy. Takisto to ponúka príležitosť na to, aby sa vyriešili isté e, problémy. Chcela by som dodať, že je potrebné, aby sme článok 114 zmluvy uplatňovali a nemožno ho vylúčiť ako právny základ. Takisto si myslíme, že je poľutovania hodné, že parlament sa nemieni zúčastniť diskusie o tomto návrhu, ktorý je významným spôsobom prepojený spojený s vnútorným trhom a e, pokiaľ v tom návrhu sú nejaké slabé stránky, na ktoré sa to viackrát poukázalo, myslím si, že je možné ich e, napraviť v rámci legislatívneho procesu, ale nemožno tvrdiť, že tento návrh sa neopiera o právny základ. Ďakujem vám za pozornosť. Neviem, či e, Andrea chce povedať niečo na záver. Uh, Veľmi rád. V prvom rade by som sa chcel poďakovať kolegom za ich užitočné príspevky. E, je dôležité, aby sa názory na e, túto problematiku zjednotili. My e, berieme na vedomie pozíciu komisie a je nám jasné, prečo predkladá svoje argumenty. Na druhej strane musíme brať do úvahy aj to, že firmy sa boja, pretože nevedia, že kam to všetko smeruje. A to znamená, že obe tieto pozície sú dosť vzdialené od seba a jediný spôsob, ako to riešiť, alebo ako vytvoriť bezpečné právne prostredie, je e, vychádzať e, z návrhu e, spravodajcu, ktorý hovorí, že správnym základom by mal byť článok 337 zmluvy ale e, samozrejme e, je potrebné na to dosiahnuť podporu. Je, naozaj sme presvedčení, že je potrebné e, na tejto veci ďalej pracovať a ja dúfame, že sa nám podarí dospieť nejakému priateľnému návrhu. Ďakujem. Skutočne zajtra do poludnia budeme hovoriť o tejto otázke a uvidíme, aký bude výsledok. Týmto môžeme uzavrieť naše dopoludnejšie zasadnutie. Chcela by som sa poďakovať kolegom za flexibilitu, e, pretože došlo k istým zmenám v našom programe. Ďakujem vám teda za vašu flexibilitu a e, teším sa na pokračovanie dnes popoludní.